pohľade národných e, e, rozpočtov, keď sa porovnáva s e, rozpočtovými normami EÚ, nikto už v budúcnosti nebude môcť nerešpektovať tieto. A soron